Európskej únie pre ohľadom e, systematického hromadného vyvražďovania príslušníkov náboženských menšín islamským štátom. E, pani Morgarini sa nedostavila a preto aha, práve prichádza. Pekne dobrý večer, pani Morgarini. you want, you can start off. Ak chcete, môžete začať. Teda. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, ospravedlňujem sa, ale v podstate čiastočne nadviažem na to, o čom sa hovorilo v súvislosti s Modalskom. Ale dovolte mi najprv povedať, že táto rozprava sa dotýka niečoho, čo je nesmierne relevantné a súvisí s ďalšími e, rozprávami, ktoré sa e, vlastne konali včera večer a týka sa toho Stredného východu a sektárstva. E, je to jedno z ťažkých chorôb našej doby. A na Strednom východe to proste naozaj vedie k veľkým obetiam. Sektárske konflikty vždy existovali nejaké, ale na Strednom východe to nebolo už také zraniteľné, tá situácia nebola taká zlá e, nikdy predtým ako teraz. Sektárske vzťahy sú ozaj veľmi vyhrotené a vidíme, e, ako sa situácia vyvíja. Ako nakoniec ISIS e, využil sektárske princípy na svoju propagandu a využívajú to aj ako nástroj, aj ako ospravedlnenie e, toho, že sa zmocnili e, území, ktoré sú bohaté na ropu. Než sa e, zameriam na detaily, ako riešiť situáciu, dovolte mi ešte jednu dôležitú vec spomenúť. ISIS nie je len hrozbou pre menšiny. Pred pár dňami sme sa dozvedeli, že ISIS údajne popravil asi 160 ľudí a ďalšie stovky zranili e, v jednom zo sírskych miest. Podľa e, správ išlo o sunitov, o muslimov. A pritom vieme teda, že v týchto konfliktoch umierajú práve najviac e, muslimy. Či už v Iraku, Nigerii alebo v Pakistane. Ale aj tu v Európe máme aj muslimské obete terorizmu. Proste sú to obete a ľudia sú vlastne zjednotení aj týmito obeťami pre boj proti terorizmu. Sme v tomto boji jednotní. Ale samozrejme nemôžeme ignorovať osud jednotlivcov, ktorí e, sú prenasledovaní, napríklad kresťania v, v oblasti Iraku alebo Sýrie, e, kde e, sú územia pod kontrolou ISISu dochádza ku zotročovaniu jazyckých žien, druzov, aj syri, občanov. Nemôžeme zabudnúť na nikoho. A konajú sa tam, alebo páchajú sa hrozné zverstvá. Viem, že si viete predstaviť aj moju frustráciu, keď v podstate prichádzame len s vyhláseniami, ktoré odsudzujú takéto konanie. Zatiaľ ale aspoň toto musíme robiť. Na druhej strane veľmi dobre vieme, že odsúdenie nestačí. Potrebujeme týchto ľudí konkrétne podporovať. Tak sa zamerajme na to, čo sme už urobili hm, pre obranu menšín na Strednom východe. Jednak finančná podpora. Sú tu veľmi konkrétne kroky ku finančnej podpore. Európska únia aj členské štáty už poskytli viac než 5 miliard eur v Sýrii a sme medzi prvými, ktorí poskytujú e, pomoc jazidom aj kresťanom v Iraku. Ja som navštívil niektorých e, z nich aj na Vianoce a podporujem aj Kurdov v Kovanie. Okrem toho sme druhým najväčším darcom v Iraku. Tiež sa pokúšame znova oživiť e, vlastne situáciu v tých územiach, ktoré sú oslobodené od ISISu. Keď povieme, že musíme pomáhať menšinám, aby mohli zotrvať na tých územiach, kde žili predtým, kde žili stáročia, presne o tom teda hovoríme. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva ehm, je nástroj, ktorý podporuje aj slobodu vierovýznania. A ruka v ruke s tým ide aj legislatíva, ktorá má chrániť menšiny aj v Iraku, aj v Sýrii. Vojna pokračuje a samozrejme zatiaľ je ťažké e, do budúcna povedať, ako sa bude vyvíjať situácia e, na Strednom východe, ale predsa musíme stále mať na zreteli, že náš dlhodobý cieľ je ten, aby sme dosiahli e, mier a demokraciu inkluzívneho charakteru. A preto musíme dnes do toho náležite investovať, ak chceme, aby ten zajtrašok bol lepší. Dovolte mi na záver ešte povedať toto. Tie prostriedky, ktoré sme investovali, sú dôležité, samozrejme, ale stále ich je málo, nestačia. Preto treba e, povedať, že tých prostriedkov bolo nedostatok e, v roku 2015 a potrebujeme na rok 2016 zintenzívniť humanitárne plány a Európska únia pokračuje svojimi prístavkami k humanitárnej pomoci a veľmi si vážim podporu tohto parlamentu. A bude dôležité zaviazať sa aj na nastávajúcej londýnskej konferencii darcov pre Sýriu. Tam predovšetkým Veľká Británia, Norsko, Nemecko a Saudská Arábia poskytnú ozaj veľké prostriedky. No pri finančnej pomoci sú tu aj iné oblasti. Druhá najdôležitejšia je garancia, že naozaj sa e, tie štáty dočkajú spravodlivosti. A že dôjde tam ku zmiereniu národnému. Preto e, sme za vytvorenie tej e, medzinárodnej vyšetrovacej, vyšetrovacej komisie a potom následne sa budú príjmať aj rozhodnutia v dôsledku vyšetrovania. Naša Európska únia požiadala Bezpečnostnú radu OSN, aby eh, aj cestu Medzinárodného eh, trestného tribunálu riešila eh, závažné porušovania práv v tejto krajiny. A hovoríme aj o genocíde. Tretia oblasť konania. Myslím, že najširšia angažovanosť regionálnych aktérov a medzinárodných organizácií. To je preto, lebo sme presvedčení o tom, že toto určite môže e, byť úlohou pre EÚ, ale nie len pre EÚ, teda otázka ochrany menšín na Strednom východe. Máme nakoniec muslimských partnerov, ktorých potrebujeme zaangažovať do riešenia tejto otázky. Sme vlastne súčasťou koalície, ktorá bojuje proti ISISu a aj cestou nevojenskou vojenskou pôsobíme v danom regióne. Vieme, že zločiny ISISu nebudú nikdy také mocné, eh, aby dokázali zlomiť vieru eh, od tých pravých muslimov. A my radi budeme s tými mierumilovnými muslimami spolupracovať a aj cestou rezolúcie OSN budeme konať. A v uplynulých mesiacoch sme vlastne zintenzívnili našu spoluprácu aj s organizáciou pre islamskú spoluprácu. Podporujeme aj Francúzsko a tam, pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, tak tam sa vytvára etický kódex, ktorý, v tom sa za, E, stali členovia zaviazali k tomu, že e, sa bude venovať patričná pozornosť ochrane. A tento prístup získal väčšiu podporu aj v rámci širšieho spektra OSN. Čtvrtá oblasť. Zmena na frontovej línii všetkých e, tých politických aspektov a potrebujeme spojiť sily v boji proti ISISu. Dovolte mi ešte povedať, že je tu dôležitá aj práca irackých orgánov v oblasti zmierenia a inklúziu. Na záver, ešte v Sýrii sa dostávame do etapy, kde sírske strany, dúfajme, dokážu si spolu sadnúť a nájsť e, cestu z e, problémov po rokoch, krvi prelievania. E, nebude jednoduché dosiahnuť mier, ale je to možné. A nie len možné, ale je to aj potrebné, pretože nie inej cesty, treba tú rôznorodosť na Strednom východe riešiť mierom a inkluzívnou spoločnosťou, demokraciou, kde všetci ľudia majú právo vyjadriť svoj názor a slobody sú garantované. A že tam bude vládnuť bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých. Aj napriek ťažkostiam menšiny na Strednom východe nestrácajú nádej. Len pred mesiacom katolická komunita v Alepe oslávila začiatok svojho slavného, svojich slavností a otvorili aj e, brány kostola svätého Františka. A toto je tiež veľmi dôležitý symbol, ktorý je aj s prísľubom do budúcna. Katolícky biskup Alepa e, citoval islamský e, výrok, ktorý hovorí Allah poskyt, aj e, tomu mravcovi, ktorý v, Neme- v čiernej noci sa pohybuje, proste aj na ňo hľadí Arab, a, teda Allah, pardon. A teda toto môžeme využiť aj my. Nestrácame nádej. Veríme. Ale sme presvedčení aj o tom, že všetci majú právo žiť v miery a v úcte. A som osoba, ktorá si váži aj rôznorodosť. A E, sme za to, aby sa chránili nádeje a životy. Toto je práve jedna z so stránok otvorenej spoločnosti, schopnosť polužitia. Toto je práve sila Európskej únie a aj Stredného východu. Nemôžeme ich sklamať. Jediný spôsob, ako to teda konať, je tvrdo tlačiť na politické riešenie súčasnej krízy. Včera sme o tom večer v tejto miestnosti hovorili. Musíme odsúdiť, odmietnúť sektárstvo a sme za to, aby sa veci riešili dohodou a zmierením. Naši priatelia na Strednom východe nestrácajú nádej. Leží nám na srdci ich osud a mier. Takže nestrácajme nádej ani my. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani komisárka Mogherini. A teraz e, začína rozprava. Chcel by som povedať, že sme na tom zle s časom. E, e, predsedajúca predsedkynia e, mm, sa rozhodla, že nebude umožňovať postup podľa modrej karty. Ja to potvrdzujem. Pán Kolab mm, Aktivison, e, vážený pán predseda, ďakujem pekne pani vysokej mm, predstaviteľky za veľmi dôležité e, vyhlasenie. kresťania v Iraku a v Syrii, a to dennodenne sa unašajú, sú obetemi znasilnení, mučenia a musia eh, opustiť svoje domovy. Celkový počet kresťanov sa eh, výrazne eh, znížil. Kresťanstvo mm, a tradičné miesta kresťanov sa ničia. Musíme jednoznačne povedať, že je nevyhnutné, aby sme zastavili islamský štát už nejaký čas sa hovorí o tom, že e, e, pokračuje e, trestné činy voči humanitárnym hodnotom. V skutočnosti situácia je veľa horšia. Islamský štát pácha najhorší, odpornejší trestný čin definovaný medzinárodným právom. Stále väčší počet odborníkov hovorí o tom, že pokračujúce prenasledovanie splnia najprísnejšie definície pojmu genocída. V decembri eh, predseda parlamentu pán Schulz povedal, že prenasledovanie kresťanov eh, sa podceňuje a že sa nerieši náležitým spôsobom. Pán predsedajúci, eh, vážna pani Mogheriniová, vážení poslanci, musíme to zmeniť. E, ide o obete, e, ide o obnovenie ich základných práv, o zmierenie. E, máme historickú povinnosť pomenovať tento zlé konanie správne. Ďakujem pekne. A teraz jedna pol minúty, pán kolega Weidenholzer v tomto parlamente už sme viackrát eh, hovorili o islamskom štáde, o eh, kultúre eh, smrti. Daesh, islamský štát bojuje so všetkým, ktorí nezodpovedajú ich rigidným, totalitným postulatom do kresťanov, jezidov a ostatných v našom uznesení hovorili sme z, e, z, e, o izických ženách a a syrijských kresťanoch. Práve dnes sme sa dozvedeli, že islamský štát e, zničil tisíceroč kláštor Mosule. Musíme pokračovať v našom boji, musíme to robiť dôsledne a neochvejne. Musíme E, e, e, vysvetľovať pozadie. Musíme stanoviť podmienky na to, aby sme v budúcnosti zaistili demokraciu, náboženskú slobodu a ľudské práva. Už dnes by sme mali začať pripravovať zmierenie, aby sme vytvorili základy pre ďalší rozvoj. Predovšetkým E, potrebujú našu pomoc e, práve tí ľudia, ktorí sú v zajetí e, teroristov. To sú stovky kresťanov, tisícky jezických žien. Trpia a sú zdrojem príjmov islamského štátu, ktorý predáva jezické ženy ze Sádskej Arábie Ehm, e, e, požadujú 25 e, miliónov dolarov. Ďakujem pekne, pán kolega Vojtechovca. A teraz minúta pol kolega Tenok. Vážne. Pán predseda, je pre mňa sklamaním, že sa tu hovorí o názve systematické vyvražďovanie, aj pritom ide o genocídu. A keď sme mali E, možno stretnúť sa s Kurdmi, ako aj jazidi, aj ďalšie menšiny, e, zažívajú naozaj veľmi jasnú kampaň zo stary zo strany ISISu. Proste ide o likvidáciu všetkých muslimov, ktorí nie, a, a iných menšín, ktorí nie sú suniti. Takže dochádza k systematickému k systematickým popravám a ženy e, sa dostávajú do sexuálneho otroctva. A takéto e, trestné e, činy, ktorí sa tam dopúšťajú, môžu znamenať vlastne aj vojnové zločiny až genotívu, myslím, genocídu. Myslím, že už je najvyšší čas povedať, e, teda nazvať veci pravým menom. A povedať o ISIS, že naozaj je to zločinecká organizácia, ktorú by sa mal zaoberať Medzinárodný súdny tribunál pre trestné veci. Prepačte, pán kolega Tanok oslovuje, ho, oslovuje rečníka pán predseda. Prepačte, pán Tanok, vždy, keď tlmočníci poprosím, aby ste spomalili, tak nechcem vás prerušiť, ale v liste ešte zvýšili rýchlosť, čiže nie je možné čítať eh, proste texty, ktoré e, normálne trvajú 4 minúty a vy to chcete vtesnať do 2 minút. Takže je mi ľúto. Ak nebudete, prepáčte, ak e, ja chcem, prepáčte, toto ale e, je moje právo, aby som mohol ukončiť svoj prejav. A to je už druhýkrát, čo ste ma prerušili pri takéto významnej téme, pán predseda. Ďakujem vám. Prepačte, častejšie vás budem teda prerušovať. A nie je pravdou, že môžete eh, tak dlho, ako chcete. Sú tu určité pravidlá a tie sú dané. Tak... Čiže ak sa nedá tlmočiť váš prejav, tak vlastne bude treba zastaviť eh, priebeh schôdze na tú chvíľu. Ako ďalšie výstupy pán kolega Nart. Ak budete hovoriť normálnym tempom, v takom prípade vám neopravne delím slova. Teraz vystupí pán Nart. Koľko času mi dávate, pán predseda? E, nie je e, možné musí zohľadniť Blízky výhod bez eh, toho, aby tam bolo, neboli prítomné náboženské menšiny, eh, takisto židovská menšina, ktorá už skoro tam vôbec nie je prítomná. Neviem si predstaviť Blízky výhod bez rôznych eh, kresťanských komunít, chaldejcov, asírcov, syriakov katolických, menších, maronitov a tak ďalej. Ten problém, pane, nie je len v tom, čo sa deje s islamským štátom. Kresťania v Iraku už začali masívne odchádzať po severoamerickej invázii. V Izraeli, v okupovanej Palestíny vždy je stále a menej a menej kresťanov. Aj keď kedysi tam bola väčšina kresťanov a teraz naozaj tých kresťanov je veľmi málo, odišli. Odišli, pretože ten život e, tam nie je znesiteľný a preto, že rôzne komunity potrebujú sa chrániť v takom úzkom priestore a takýmto spôsobom E, tak aj s drúzmi a ako s ďalšími a s jazidmi, jazidmi, ktorí sa musia brániť ako šíti, suníti alebo alaviti, či maroniti, či ďalšie komunity sa stávajú akými izolovanými ostrovmi. A to je tragédia, pretože Európa potrebuje, ak nebudeme mať teda taký duch solidarity, ak budeme naďalej taký eh, e, zdravo egoistický, tak eh, si zrazu uvedomíme, že tam už nie je žiadna kresťanská komunita, ani menšina, pretože to bola tá najlepšia referencia, najlepší komunikačný bod. Eh, Takto ničíme islamskú komunitu v Bosne, ktorú opustili sme. Opustili sme aj ďalšie komunity, či jezidov, či uh, ďalších. Musíme zmeniť retoriku, musíme začať byť aktívne aktívni. Nemôžeme byť len takí metafyzickí, pretože nám nezostane nič ani nádej. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Nart. Nech sa páči, eh, faktická poznámka. Pokiaľ by ste počúvali tlmočenie, potom by ste to boli počuli. Už som vám poskytol slovo. Pokiaľ by ste počúvali tlmočenie, potom by ste to pochopili. Máte slovo. Pán predseda, dúfam, že hovorím dostatočne pomaly, aby som bol pochopený. Chcem vám poďakovať. Už druhýkrát ste dokázali uh, to, že ne, ste, e, nemáte dostatoč, dostatok rešpektu voči môjmu kolegovi, dvakrát ste ho prerušili a chcem a, a zdôrazniť, aby ste e, sa ospravedlnili a protestujem proti takejto tendečnej politike a vašemu postupu voči e, môjmu kolegovi. Dúfam, že ste to pochopili, že som hovoril dosť pomaly. Nemusíme e, e, o tom upozorňovať predsedníctvo. Ja to robím samostatne. Máme už e, pomerne e, ďalšiu e, tradíciu s pánom kolegom Tanokom, ktorý hovorí strane rýchlo a tlmoči si, si nevedia rady. To nie je žiadne tendenčné správne sa potom ho chcem prerušiť a požiadať to, aby hovoril pomalšie a keďže ma nepočúval, potom mu zobral slovo. A teraz hovorí pán kolega Rík ohľadom e, rokovacieho poriadku. Nebudem s vami už dnes e, e, diskutovať. Tým sa e, bude zapadovať predsedníctv. Pán Le Ariak, jedna pol minúty. ISIS a všetci je im podobným sú kriminálnici, eh, ničia ľudské hodnoty, samotné myšlienky sú kamuflovaní alebo skrývajú sa eh, za svoje eh, ževre myšlienky a idei, ničia, mučia ľudí, umelcov, náboženské menšiny, ktoré sa nachádzajú v ich okolí, ako aj kurdi, kresťanci, jezidovia, alauiti, všetci, nezabúdame na nich. Hlavnou obeťou týchto fašistických e, žoldnierov sú však moslimovia. Musíme bojovať proti tomuto monštru. Nemôže nás to viesť e, však mimo toho, aby sme sa nezamysleli nad tým, kde sú tie príčiny, kde sú tie zdroje, tie korene. Je to podobné fašizmu. Je potrebné to e, odsúdiť ISIS počuje len na vôňu ropy a peňazí. Musíme reagovať a brániť náboženské menšiny, musíme bojovať proti nihilizmu ISISu a musíme sa snažiť pomôcť ľudu dostať sa z týchto ťažkostí, z chudoby, z biedy, nájsť nový partnerský e, euro-stredomorský kontext spolupráce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolegyňa Valero, jedna po minúty. Tak, herr Tolman. Ďakujem, pán predseda. Eh, útoky na náboženské menšiny sú čoraz častejšie. Sú to útoky na kresťanov, na šítov, jezidov a ďalšie na náboženské etnika. Sú to práve tí, ktorí neveria v to isté, čo oni. Sú obeťami, väčšinou mosli, mos, obeťami sú väčšinou moslimovia, ale takisto obeťami sú aj tisíce kresťanov a nekresťanov dochádza k ničeniu kultúrnych pamiatok, hlavne v Ninive a v Palmíre. Po e, Švedsku existuje medzinárodná najväčšia diaspora chaldejcov a 100 rokov po genocíde v roku 2015 vidíme, že história sa znovu opakuje a že ten istý národ je opätovne vyvražďovaný. Počet obyvateľov v Sýrii sa znížil len na desatinu a menšiny, ktoré existujú v regióne eh, už 2000 rokov, sú vážne ohrozené. Je potrebné tieto zločiny jasne pomenovať ako genocidu a zločiny proti ľudskosti a tiež je dôležité, aby sme zareagovali skôr, ako ich dielo bude dokonané. Ja sa domnievam, že Európska únia môže a mala by robiť viacej za to, aby tieto znepriateľené strany prestali s tou s takou s taktikou vyhľadovania. Videla som hrozné fotografie v novinách a, a za poslednú dobu. Je potrebné tiež odstrániť blok blokádu eh, humanitárnej pomoci pre Severnú Sýriu, kde žije niekoľko náboženských menšín, pretože Všetky náboženské a etnické skupiny majú právo žiť vo svojich tradičných historických regiónoch, domovoch v dôstojnosti a bezpečne. Vielen Dank, Frau Kollegin Valero. Es spricht Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani kolegyňa Parker. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som dnes nastoliť tragickú záležitosť prenasledovania u, kresťanov v utečenských táboroch. Potom, ako sa uh, utekli uh, hrozbom, ktoré vidíme v televízii, mnohí kresťania sú vystavení e, prenasledovaniu v uh, táboroch OSN. Uh, po celom Blízkom východe. Čo je ešte viac šokujúce, boli sme tomu svetkami v Nemecku, keď e, e, rodiny sa vracali do Iraku namiesto toho, aby museli znašať e, pokračujúce sa prenasledovanie zo strany radikálnych islamistov v Európe. Týka sa tých kresťanov, ktorí, boli, ktorí mali to šťastie a dostali sa do Európy. Prenasledovanie v táboroch znamená, že mnohí kresťania sú nutení odísť a práve v týchto táboroch sa spracovajú legitímne žiadosti o azyl. Ich situácia je taká zlá, že iba malé percento kresťanov e, sa spracujú pracovníkmi OSN. Je to obrovský škandál, e, sú najviac zrniteľní a v čase, keď by mali byť e, v bezpečí, nemali by pokračovať v utrpení takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyne Parker. A teraz minúta pol, kolega Majer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ehm, takmer denne e, sme svedkami e, e, zverstiev islamskému štátu. Môžem iba povedať, že teroristi sa vysmevajú našim diskusiám, diskutujeme bez toho, aby sme mali niečo pevné v rukách aby sme mohli pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. A máme 300 mm, ľudí zabitých v obci Zagore, ale ide iba o e, e, vyvražďovanie zo strany týchto teroristov, ide o znasilňovanie e, a ďalšie prejavy násilia a práve dnešná téma sa týka aj ostatných náboženstiev. Zostávajú bez ochrany a štát, ktorý má e, tisícročnú e, e, tradíciu kresťanstva, je zbavený kresťanov a mm, týka sa to vyvražďovania, vyhaniania kresťanov. Nerobme si žiadne ilúzie, vážne kolegovia. Islamský štát nechce sa zastaviť v Európe alebo pred bránami Európy, ako o tom svedčia udalosti minulého roku a chcú zbaviť aj západ e, e, kresťanov. E, toto hromadné zabíjanie a vyvražďovanie musíme odsudniť nie na slovách, ale aj na skutkoch. Ďakujem pekne, pán kolega Majer. A teraz jedna minúta kolegyne Doc. Uh, Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam túto rozpravu a je veľmi správne, že my v tomto parlamente ktorí máme možnosť využívať eh, mierové princípy demokracie, sa staviame proti Daešu a za ochranu obetí. Často vidíme veľmi smutné obrázky násilia, ktoré páchajú fanatickí džihadisti. Ale tento parlament by mal ísť ešte ďalej a mal by uznať, že toto barbarstvo predstavuje genocídu proti kresťanom a iným e, náboženským menšinám. Mala som to šťastie, že som bola na e, aktivitách e, Open Doors, otvorené dvere. A e, videla som tam údaj o tom, že persekúcie voči kresťanom narastajú z roka na rok. Odhaduje sa, že pred vojnou v Sýrii Eh, bolo v Alepe asi 400 tisíc kresťanov, dnes ich je tam 6 tisíc. Ďakujem pekne, pani kolegyne. To sa teraz minúta a pol, kolegyne Ajo Marí. Ďakujem pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka OSN vo svojej vo svojom rozhodnutí z 9. decembra 1948 hovorí o genocíde ako vš- o všetkých aktoch, ktoré e, chcú zničiť úplne alebo z časti buď e, národnú komunitu alebo náboženskú menšinu e, na základe rasového dôvodu a tak ďalej. Toto je proti kresťanom, nielen teda voči kresťanom, ale obzvlášť voči kresťanom je práve táto genocída namierená. Preto je nevyhnutné, aby náš parlament požiadal OSN, aby to bolo takto uznané. Prečo sa, sa spýtate? Nie je to také slovo len tako same o sebe. Genocída má aj právny zmysel a zároveň je to aj slovo, ktoré má aj psychologický a diplomatický dopad vážneho charakteru. A z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme túto iniciatívu začali. V súčasnosti to nie je na základe práva, čo môžeme bojovať proti ISISu. Potrebujeme diplomáciu a zbranie, ale takisto je potrebné využiť aj právo. Je to veľmi silný signál, ktorý by sme dali kresťanom, ako aj všetkým náboženským menšinám, obzvlášť kresťanským, pretože nezabúdajme, sú veľmi osamotení. A my, ktorí máme kresťanské korene v rámci Európy, tak máme obzvlášť túto úlohu, túto zodpovednosť za nich voči nim. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyne Aleo Marii. A teraz kolega eh, Kahn, jedna pol minúty. Pán predseda, dovolte tým začať, že poďakujem pani vysokej predstaviteľke za jej vyjadrenie. Ľudia eh, v Sýrii a Iraku sú vystavení vraždám a znásilňovaniu a ďalším násilnostiam každý deň zo strany isl- islamského štátu. Podľa Kvránu e, vlastne ten, ktorý použije meč, e, vlastne bude odsúdený celým ľudstvom. A ten, kto dá život, bude milovaný celým e, ľudstvom. ISIS e, ničí mešity, kostoly, kultúrne dedictvo a Vieme, že miesta, kde e, sa ľudia chodia modliť, majú byť nielen miestami pokoja, ale majú byť aj chránené pred násilím. A určite e, nezdielam tie skreslené postupy, ktorými sa riadi ISIS. Islám, ktorý ja a mnohí, mnohé ďalšie milióny muslimov v Európe, e, v Európe a vo svete uznávajú proste mierny islám. My naozaj nezdielame postoje ISISu, ale musíme konať. Nestačí, nestačia slova. Musíme e, jasne bojovať aj proti propagande a musíme dať priestor pre to, aby sa menšiny mohli prejaviť. Majú právo na ľudské práva bez ohľadu na svoju etnicitu a je našou povinnosťou byť solidárni voči utláčaným. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Kaň. A teraz jedna minúta a, a pán kolega Legutko. Ďakujem e, veľmi pekne. Sústavné hromadné e, vyvražďovania e, sa hodí do novinárčiny a nie do politického života. Správne slovo je genocída. Ide o E, jasne e, definovaný pojem e, práva a má to právnu váhu, takže používajte prosím vás tento pojem, pani vysoká predstaviteľka, používajte to častejšie a sústavne. Kto sú obete genocídy náboženské menšiny a moslimové, ale predovšetkým kresťané? Prečo by sme to nemali stále, stále opakovať, pani vysoká predstaviteľka? Tisícky kresťanov sú každoročne vyvražďovaní. E, v minulosti e, existovali viaceré e, genocídy a čo je prekvapujúce, za každým, keď sa konala genocída, nebola tak pomenovaná či už zo strachu alebo pre politickú účelnosť. Je to hanba, nesmieme opakovať túto hanbu a musíme jasne povedať, že dnes dochádza ku genocídie kresťanov. Ďakujem pekne, pán kolega Legutko. A teraz minúta pol kolega Betten. ISIS a jeho genocida prináša dve otázky. Prečo a čo s tým? Čo sa dá urobiť? Niekto povie, že to je ideologická otázka, že vlastne ISIS predstavuje skreslený islám, ale vlastne je to eh, taký eh, svojský e, výklad Koránu. Tam sa hovorí, že treba bojovať proti tým čo sú neverci. A vlastne sa opierajú títo ľudia o Korán, že proste možno aj odťať hlavu a takto trestať protivníkov, alebo ženy, ktoré nevyznávajú islám, možno znásilňovať a tak ďalej. ISIS reprezentuje ten pôvodný etos mohamedánskeho kultu ktorý e, sa až rozširoval aj smerom do Európy prvne, až v 8. storočí bol zatlačený. Našťastie teda väčšina moslimov nevyznáva túto interpretáciu, tento výklad Koránu. Dôležité je, že tí, ktorí nechcú sa poddať tomuto barbarstvu ISISu, musia spojiť svoje úsilie. A to sú aj európske krajiny spolu s civilizovanými arabskými. Prepašte, povedali ste mi, že minútu a pol, že mám. Áno, ďakujem. Takže civilizovaný svet si musí uvedomiť, že e, proste necivilizovaný islám nemá miesto v e, civilizovanej európskej demokratickej spoločnosti. Prečo lídry kresťanskej církvy nezačnú ideologickú e,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 Veľa sme hovorili o kresťanoch, ktorí sú stíhaní na celom svete a podľa Open Doors viac ako 100 tisíc kresťanov je prenasledovaných kvôli svojej viere, kvôli svojmu náboženskému význaniu. Každý rok eh, vyše je tisícky e, e, e, týchto ľudí práve zomrie. Aj keď tu máme ďalšie, ďalších zástupcov iných menších a tak ďalej, kresťania sú na tom veľmi zle a tá situácia je stále horšia a horšia kvôli aktivitám ISISu či v Afrike alebo na Blízkom východe. Takže nemôžeme hovoriť len o stíhaní, ale musíme hovoriť o samotnej genocíde, pretože to je genocída. Kresťania sú neustále uh, zničení je na nich e, útočené, e, sú nútení opúšťať svoje bydliska, musia častokrát e, zmeniť svoje vierovýznanie, častokrát sa stávajú tovarom, je, je s nimi zaobchádzané ako s otrokmi. Toto všetko sú informácie, ktoré máme k dispozícii a ktoré sa dostávajú ku nám zo strany rôznych organizácií, či mimovládnych, alebo takisto zo strany rôznych církví. Takže veľmi ťažko nemôžeme nazvať túto situáciu iným menom menom ako genocída. Sú, samozrejme, je útočené samozrejme aj na ďalších moslimské menšiny jezidov a ďalších. Musíme však urobiť eh, viac, ako sa nám podarilo doteraz urobiť, aby sme mohli čeliť tomuto problému. Je to naša povinnosť, je to povinnosť nás ako zástupcov civilizovaného sveta. Ďakujem pekne, pani kolegyne. A teraz eh, kolega Ceri. Grazie. Ďakujem pekne. Mnohí, mnohé správe nám hovoria o tom, že v Iraku a v Sýrii dochádza k veľkým útokom proti náboženským menšinám, Turkminom, jezidom, kresťanským menšinám a tak ďalej, ktoré sú drasticky eh, ich počet znižované a eh, vyvražďované zo strany ISIS. V regiónoch, ktoré ISIS ovláda, eh, ľudia prichádzajú o život, ktorí sú súčasťami týchto menšiny, sú obeťami. Vo veľkom počte Eh, obchodovania s ľuďmi. Ak chceme brániť ich životy, nemôžeme eh, musíme niečo urobiť proti tomu aby, sme, tomu, aby sme im pomohli. Sú to veľmi krehké skupiny a môžu byť vyvraždené až na nulu. Môže prísť k absolútnej exterminácie, takže musíme urobiť niečo v rámci medzinárodného práva. Európska únia musí naďalej odsudzovať eh, porušovanie ľudských práv Eh, útokov voči náboženským menšinám a je tiež potrebná, aby Európska komisia tiež eh, posilnila svoju humanitárnu pomoc eh, a pomohla vyriešiť tento problém. Ako povedala pani Mogherini, podobné migračné toky, podobné migračné pohyby by mali byť ošetrené tak, aby sme našli spoločnú reakciu, spoločné riešenie. Na Blízkom výhode je to naša úlohách, je to náš záväzok. Očakávame, že, nie, že urobíme všetko preto, aby sme naozaj napomohli týmto menšinám. Ďakujem pekne. A teraz e, jedna minúta kolega Belder. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes je kresťanský život priamo ohrozený zo strany ISISu. Ľudia zostávajú vo svojich mestách a každý deň sú ohrozovaní zo strany ISISu, snažia sa brániť svoje životy, svoje bydliska a naozaj si zaslúžia konkrétnu podporu, absolútne všetky možné spôsoby podpory, či vojenskú alebo inú. Žiaľ Bohu, v tomto meste sú ľudia opätovne Eh, vystavení eh, zhoršovaniu situácie. V oktobri 2013 eh, bojovníci slobodnej sírskej armády spôsobili veľké krvi prilievanie v tejto oblasti. Veľmi stručne náboženské menšiny v Sýrii sú považované za milície Bašara Al-Asada a naozaj e, riskujú svoje životy, je potrebné sa začať znepokojovať o osud týchto náboženských menšín, či v Sýrii, ako aj mimo e, hranici Sýrie, preto zaslúžia si našu podporu. Ďakujem pekne. teraz kolega e, Helvení, jedna minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz budem hovoriť po maďarsky, to je moja rodná reč. Otázka je, čo môžeme robiť. A ak si položíme túto otázku, musíme hneď na ňu aj odpovedať. Musíme vychádzať z reality. A realita je, že naozaj ide o genocídu. Žiaľ, musíme tento argument prijať. A samozrejme, toto nás musí vybudiť k tomu, aby sme čo robili. Už mám dosť toho, že už v minulosti sme sa viac než 10 krát venovali e, otázkam menšín a e, kresťanov a teraz, keď máme pred sebou takýto obrovský problém, tak ako by sme nič nedeli nekonali. Ale ja sám som videl v Iraku, že humanitné programy EU e, e sú na prospech tých, ktorí trpia, ale predsa len kladem otázku komisiu, ako dokážeme ešte lepšie spolupracovať pri riešení lokálnych riešení. Ako e, Chceme riešiť to, aby sa zachovala tá dvojtisícročná komunita kresťanov. Veď už obrovské tisíce týchto ľudí zmizli odtiaľ. Veľa hovoríme o peniazoch, ale pritom zabúdame na to, že aj ani v rámci teda tieto spoločenstvá církevne sa nedostanú k tým peniazom, ktoré sa poskytujú. A nakoniec naozaj chceme, aby komisia vytvorila patričné partnerstva a mohla konať. Pán predseda prerušil rečníka. Teraz jedna pol minúty pani kolegyňa Gomeš. Internacionálna Sýria, Irak a Líbia. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje v Iraku, v Sýrii a v Líbii, zistíme, že ide o kurdov, e, šítov, jezidov a ďalšie e, etnické a náboženské menšiny zostali na pospas e, e, rozhodovania islamského štátu tohto barbarstva. Počúvame, že mladým jezidom sa podarilo uniknúť a potrebujú pomoc Taktiež e, vieme, že ešte ďalších 4 tisíc jezidov sú stále v zéti tohto krvilačného hnutia. Páchajú sa e, e, trestné činy proti humanitnému právu, mali by byť predmetom vyšetrovania Medzinárodného trestného tribunálu. Ak chceme chrániť náboženské a mm, etnické menšiny, musíme im umožniť zostať dom a a, aby mohli vykonávať svoje náboženské potreby u seba doma, ani museli utekať do Európy. Um, Nemáme dostatočnú organizáciu koordináciu v boji proti islamskému štátu. Teraz je to viac hlavy monštrum a musíme um, skoncovať s podporou uh, uh, uh, v Európskej únii. Uh, a teraz e, jedna pomitu, pán e, Jurek. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pán predseda, táto tragédia by sa nebola stala, keby pred mnohými rokmi, keby sme si boli pripomenali, že naša bezpečnosť a vôbec bezpečnosť kresťanov na Strednom východe by bola vtedy bývala našou prioritou mala byť. Isté. A je to jedna z vecí, ktorá vlastne je obsiahnutá vo všetkých našich politikách, vo všetkých našich rokovaniach s našimi spojencami. Ale sme svedkami toho, teraz vlastne, že tu nastala ľudská katastrofa. A musíme zmobilizovať všetko svoje úsilie, ale zároveň vyvodiť dôsledky. Ako povedal Pán kolega Adaktuson, áno, je to geni- genocída, súhlasím, ale musíme odsúdiť aj nenávisť voči kresť- kresťanom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Jurek. A teraz jedna minúty kolega Kelen. Ďakujem pekne. Minulý rok viac ako 70 e, e, kresťanov boli zabitých kvôli svojmu náboženstvu. E, pred dvomi rokmi to bolo 2000. Kresťanské obyvateľstvo v Iraku sa zmenšilo počas 12 rokov štvornásobne. Kresťania nepochybne sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou vo svete. Minulý rok môžeme eh, vnímať ako rok, eh, keď sa eh, objavil nový trend dominujúcej netolerancie. A musíme vnímať túto netolerantnosť, ktorá odmieta ako existenciu E, ktorá e, pácha e, teroristické činy, tresty proti humanitárnemu právu a v niektorých prípadoch môžeme hovoriť o genocíde. Čo robiť? Poprvé, musíme zapojiť slobodu náboženského vyznania do našich vzťahov s tretimi štátmi a, a musíme a, a, hovoriť o, o trestných činoch voči kresťanstvu a ostatným menšinám, a, aby sa tým zapadoval Medzinárodný trestný súd. Musíme zmeniť naše postoje, musíme pochopiť, že zabezpečenie slobody znania e, má pridanú hodnotu, pretože slobodné vierovýznanie e, výrazne prispieva k neutralizácii extrémizmu. A po tretiu, zahraničná politika Európskej únie na Blízkom východe musí predovšetkým zdôrazňovať náboženskú rovnosť a to bude e, prispievať k e, naplneniu našich cieľov. Ďakujem pekne, pán kolega Kinen. A teraz kolegyňa Kosta. Sorry. Doesn't work? Mm, ďakujem, pán predseda. Je pravda, že v súčasnosti na teritoriu, ktoré je obsadené ISISu, sme svedkami masívnych persekúcií proti kresťanskej menšine, ale aj v ďalších krajinách, v Nigerii, v Afrike. E, naozaj ide o genocídu podľa definície pojmu, podľa OSN. Skoro 100 tisíc 000 obeti ročne a milióny ľudí, ktorí musia utekať z týchto regiónov. Musíme to naozaj oficiálne uznať OSN ako aj medzinárodné spoločenstvo. Je to tragická koherencia a medzi eh, týmto masívnym eh, útekmi a ničením kultúrneho dedictva Naposledy to bolo v Mosule, to bolo naozaj obrovskou kultúrnou genicídou, čo tam spáchali. Ako povedala pani Mogherini, mali by sme naozaj jasne a pevne sa postaviť za obranu týchto menšín, zabezpečiť dialog, zabezpečiť preventívne tieto, tomu, aby sa predchádzalo takýmto činom. Avšak potrebujeme oveľa viacej brániť tieto menšiny, ako aj ich práva. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Koga. A teraz jedna minúta, pán kolega Škripek. Thank you, Mr. President. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, kolegovia. Dnes sme svedkami systematického vyrožďovania e, náboženských menšín zo strany ISISu. Prečo to nenazveme genocídou, ako tu už bolo povedané? Veď e, vzhľadom na to, že sú kresťania, tak e, sú predmetom vyvražďovania a persekúcií. Vieme, že v Sýrii e, ich bolo proste kvôli náboženstvu vlastne vyhnaných a zavitých toľko, že už 1,25 milióna tam ostalo. Toto je zlá situácia nielen v Sýrii a v Iraku, ale aj v Turecku. Preto vás vyzývam, pani vysoká predstaviteľka, aby komisia prijala kroky a zastavila túto situáciu. Okrem toho vieme, že aj e, v utečenských táboroch sú kresťania terčom útoku zo strany iných utečencov len pre svoju vieru. Musíme naozaj hovoriť o genocíde a podporiť demokratické e, sily e, v severovýchodnej Írie, Sýrii a pomôcť im. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Škripek. A teraz minúta a pol, kolega Tajani. Hovorí sa o tom, že v roku 2020 v Iraku a v Sýrii už nebudú kresťania ani jezidi. Nemôžeme zabudnať eh, na eh, všetko to, čo sa stalo. A máte pravdu aj bývalý, eh, bývalá štátna tajomníčka pre zahraničné veci Hillary Clinton, keď hovorí o genocíde ako takej, má absolútne pravdu. My, Európania, nemôžeme sa nepripojiť k jej postoju, k jednej z veľkých protagonistiek americkej politiky, možno budúcej prezidentke USA. Európa má úlohu má, dô, má povinnosť vypočuť si tieto hlasy, všet, podporiť všetky humanitárne iniciatívy, podporiť všetkých tých, čo teraz trpia je treba začať politickými iniciatívami, ale Európa si musí vypočuť aj svoj vlastný hlas a musí vyslať jasný signál proti násiliu, treba zareagovať silne, jasne. Musíme brániť naše hodnoty. Európa existuje preto, že verí vo svoje hodnoty, v slobodu, či náboženského vyznania alebo prejavu. A preto treba brániť všetky tieto hodnoty aj mimo našich hraníc. Je treba brániť slobodu a každý deň vypichnúť tieto perzekúcie jasným slovom genocidou nazvať tieto strašné činy sveta musí byť našou prioritou tento región. Takisto je potrebné brániť naše základné hodnoty, hodnoty Európy. Ak sa nám to nepodarí, ak nebudeme môcť brádiť tieto hodnoty, tak Európa potom sa stane oveľa slabšou. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Tajeni. A teraz jedna minúta kolegyne G. Ďakujem za slovo. Daesh systematicky zabíja a mm, ničí e, príslušníkov menšín aj v Iraku, aj v Syrie. Len v tomto týždni 400 ľudí bolo unesených alebo zabitých ISISom v Sýrii. A teraz sa práve potvrdilo, že aj e, v Iraku ten najstarší kláštor bol vlastne zrovnaný zo zemou. Vieme, aj Pakistán, aj Afganistán, tam pôsobí Talibán a ten vlastne e, sa e, preformoval na Daesh. A vieme, že sú tam aj šíti, aj kresťania a ďalší, ďalšie menšinové skupiny, ktoré treba chrániť pred týmito e, teroristickými skupinami. Musíme teda požiadať OSN, aby sa hovorilo o týchto e, zverstvách zo strany Daešu ako o genocíde. Som za to, aby sme podporili túto iniciatívu. Mnohé hlasy E, v rámci OSN určite budú znamenať viac, než keď sa ozve len jeden hlas. Musíme žiadať spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyne Gil. A teraz je minúta kolega Piotrovský. Ďakujem veľmi pekne. Kresťanie sú najviac prenosledovanou menšinou vo svete. Minulý e, rok e, v uznesení parlamentu sme povedali, každý rok viac ako 150 tisíc kresťanov sa stávajú obetami prenasledovania už nejaký čas. Kresťania e, sú vyvražďovaní islamským štátom, ktorý ničí kostoly a Ehm, zabíja ehm, kresťanov. To, čo e, pácha e, ISIS, e, je genocida. Minulý rok americký kongres žiadal, aby sa to pomenovalo genocidu, ale táto iniciatíva nepochodila. Dnešná diskusia jasne svedčí o tom, že Európsky parlament a e, e, má viacerých poslancov, ktorí e, chcú pomenovať zverstva islamského štátu genocídu a musíme by sme tak urobiť. Ďakujem pekne, pán kolega Piatrovský. Teraz minúta a pol. Kolega Milan Mon. Ďakujem pekne, pán predseda. V roku 2015 tento parlament sa už viackrát vyjadril k tejto otázke ku krutým útokom voči náboženským menšinám na Blízkom východe a v Afrike. A naše uznesenie z apríla 2015 hovorilo o tom, že kresťania sú v súčasnosti náboženskou menšinou, ktorá je najviac prenasledovaná na svete. To opätovne to bolo zopakované na konferencii v júli a v decembri e, v, e, na tomto fóre. Mali by sme špeciálne venovať pozornosť tej dramatickej situácii kresťanov v týchto oblastiach a pomôcť im, tak ako to bolo povedané zaznamenané eh, to kruté zaobchádzanie voči eh, s kresťanmi zo strany ISIS a voči náboženským aj ďalším menšinám treba eh, skončiť. Morsul, Kirkuk, Bagdad, všetky tie prenasledovania menši, kresťanských menšín, to je niečo hrozné. A tak, ako sme hovorili aj dnes, zničenie kláštora monastíria Sebovo je ďalším dôkazom tohto chovania. 4 obyvateľstva Mm, na Blízkom východe tvoria kresťania, zatiaľ čo predtým to bolo 20 ISIS zhoršil túto situáciu. Je potrebné naozaj zlepšiť e, túto situáciu. E, za posledné mesiace viaceré hlasy pani Mogherini z rôznych prestížnych inštitúcií žiadali o to, aby tieto nasilné útoky boli um, nazvané genocídou. Ja by som chcela vedieť, aký je váš názor. Uh, a či ste e, sa k tomu vyjadrili, či sa k tomu vyjadríte, pretože tieto e, kriminálne činy zo strany ISISu nemôžeme nechať e, bez potrestania a je potrebné, aby aj OSN sa konečne k tomu vyjadrila. Ďakujem pekne. Pán... Ďakujem pekne, pán kolega Milan Mon. A teraz minúta a pol kolega Gine Gardini. Ďakujem pekne, pán predseda. Musíme uznať, že v súčasnosti to islamské totalitárstvo Eh, je veľmi silné v toľkých eh, krajinách na svete. Tie útoky voči menšine, eh, voči náboženským menšinám, ktoré musia utekať alebo ktoré zahynú, to je niečo strašné. Je potrebné si uvedomiť, že 50 kresťanov muselo uísť zo Sýrie a z Iraku už skoro, žia, Iraku už skoro žiadne nie sú. Všetky údaje hovoria o tom, že kresťania sú momentálne najviac prenasledovanou menšinou na svete. Pamätáte si, e, že aj e, pomoc zo strany OSN e, prichádza práve kresťanom, pretože Tí majú dokonca aj strach sa dosť odobrať do utečenických táborov, ktoré sú pod zaštitou OSN. Mali by sme, máme na pamäti všetky tie strašné fotky, dekapitácie, stíňania hlav, kresťanov zo strany bojovníkov ISIS. Ako to máme teda nazývať toto všetko? Genocída? Prečo nie? Prečo len perzekúcia? Pozrite si, že v Bosne pred desiatimi rokmi Napríklad e, sa počet kresťanov e, zmenšil takisto raným spôsobom. To nie je len lingvistická otázka. Bolo to povedané, avšak musíme hovoriť naozaj o genocíde, pretože to je e, najsilnejší právny rámec na medzinárodnej scéne, ktorý môže naozaj významným spôsobom pomôcť. Ďakujem pekne teraz kolega Benta, 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Ako už bolo spomenuté zo strany kolegov, džihadisti zničili ďalšiu historickú pamiatku a to je významný kláštor Mosule. Tzv. islamský štát už má na rovaši mnoho takýchto pamianok a ich, ich výklad islámu je zvrhlý a zvrátený. A kresťania sú často E, mučení, prenasledovaní, zabíjaní. A samozrejme toto vedie k značnému poklesu počtov e, kresťanov z 2,5 milióna ich len 800 tisíc. Násilie sa uplatňuje aj proti Turkmenom, Kurdom, Jazidom a preto treba rázne konať, aby sme zaistili slobodu vierovýznania a konanie ISISu by malo byť oficiálne pokladané za genocídu. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne kolega Vinta a teraz jedna minúta kolegyňa Diaz de Mera. Ďakujem pekne. Prenasledované menšiny potrebujú takisto spravodlivosť a nápravy. Vysoký komisariat pre ľudské práva OSN v útorok označil tieto zločiny za genocídu. A keďže je to jasne identifikované v štatúte tri, eh, Medzinárodného tribulu pre ľudské práva, pani Mogherini, ja súhlasím so štyrmi aktivitami, ktoré ste spomenuli vo svojom príhovore. Fondy, čiže prostriedky, spravodlivosť, medzinárodný záväzok a diplomácia. Avšak podľa mňa, okrem nápravy, Spravodlivosť eh, musí byť, eh, musí, spravodlivosti musí byť učinené aj eh, viacej za dosť. Nemôžeme to nechať bezstretne, beztrestne ich páchať, tieto strašné zločiny. Oni musia byť naozaj stíhaní zo strany Medzinárodného súdneho dvoru, musia byť súdení a musia byť odsúdení za svoje zločiny. Toto je tiež jedna z úloh, ktorá by mala byť vašou. Skúsiť vytvoriť Medzinárodný súd, pre genocídu v tejto oblasti. Kovačev. Ďakujem pekne. Teraz je minúta kolega Kovačev. Ďakujem za slovo. налагане на исляма в същото време в ирак поради репресиите и убийствата от 2003 г. до днес християнското население е намаляло 6 пъти до 275 000. Pokiaľ ide o masakér tisícok ľudí v, od roku 2011 v Sýrii, to je niečo strašné. Nemôžeme odsúdiť len sírskú vládu, ale takisto aj Eh, ISIS, pretože medzinárodné spoločenstvo nebolo schopné sa dohodnúť na tom, ako zasiahnuť v tejto krajine. Toto je spôsobilo eh, ten eh, masívny príchod miliónov ľudí, ktorí sa dost, chcú, chcú dostať do Európy. Pani Mogherini, čo urobíte preto, aby ste vyriešili tento problém terorizmu a hrozných útokov ISISu? Čo urobíme v rámci bezpečnosti a ochrany EÚ? je potrebné vytvoriť eh, spravodajský útvar eh, pre celú Európu. Nie je to len v našom záujme a treba zastaviť toto barbarstvo. Ďakujem pekne, kolega Kovačov. teraz je minúta kolegyňa eh, Manesku. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som predovšetkým zablahoželala kolegovi Daktusanovi komisárke Morgariniovej za podporu tejto záležitosti. A teraz prejdem na doma, na svoju rodnú reč. Na celom území pod kontrolou Daešu sa páchajú zverstva, Dochádza k mučeniu, e, e, sexuálnemu zneužívaniu. To sú reality, ktorým sú vystavené náboženské menšiny. A to musíme označiť správnym pojmom genocída. Nie, musíme sa bať e, reality. Al-Baghdadi povedal, že spolonožovanie s kresťanmi a E, e, jezidmi nie je možné. E, činy dalšiu hovoria o ich snahe či už šťastie alebo úplne zničiť etnické a náboženské skupiny. Počet kresťanov v Iraku sa dramaticky znižil a v Sýrii o 50 Oficiálne uznanie týchto činov genocidov bude znamenať rozhodnejšie konanie ze strany medzinárodného spoločenstva potom, e, čo sme uznali e, udalosti v Srebrenici, genocídov, medzinárodné spoločenstvo prislúbilo, že to sa nezapokojíme a čo očakávame. Ďakujem pekne. A teraz jedna minúta, kol e, Jiménez Becerril. Sí, muchas gracias. Ďakujem pekne. V tomto parlamente, dámy a páni, hovoríme stále o všetkých druhov slobod. Avšak ja by som chcela počuť oveľa viacej aby, k tých, ktorí by hovorili o náboženskej slobode, slobode vierovýznania, aby sme sa mohli prežehnať a nezomierať za to. Nehovorím len ako kresťanka, ktorou som. Ja som pyšná na to, že som kresťanka, ale takisto aj ako osoba, ktorá bráni ľudské práva, ktorá nemôže tolerovať systematické vyvražďovanie prenasledovanie kresťanov na Blízkom výhode e, zo strany teroristov z ISISu. Tu platia cenu za to jezidi a takisto aj e, ďalší dievčatá, ktoré majú 12 rokov, sa predávajú za 50 eur, ehm, musia, musia buď utiecť alebo zomrieť. Nemôžeme e, ticho mlčať a e, byť ich komplicmi. Musíme urobiť e, čo najviac preto, aby sme zabranili tejto genocíde pretože obete sa pozerajú na nás a my, my musíme reagovať a urobme to už konečne teraz. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz Kolega Petír, minúty. Ďakujem za slovo. Pán predseda. Vraždy, e, mučenie, ničenie kresťanských symbolov, ničenie kostolov. Tomuto sú vystavení kresťania na Strednom východe. A pritom keď chcú zostať kresťanmi, riskujú svoj život alebo sú nutení zdať sa svojej viery a chcú prežiť. Toto je zločin nad všetky zločiny. Vlastne ide o to, aby úplne zlikvidovali kresťanstvo na Strednom východe, čiže ide o genocídu zo strany ISISu. Pred prvou svetovou vojnou kresťani predstavovali 20 populácie na Strednom východe. Teraz ich sú len 4 A v uplynulých e, rokoch klesla populácia kresťanov e, z 1,4 na milióna asi na 300 tisíc. V Mosule bolo 35 kostolov bola kedy, teraz ani jeden. Asi 140 kostolov bolo zničených v Sýrii a ten e, známy kláštor prežil 1300 rokov a teraz je rozprášený, e, zničený na prach. Takže ako ešte ináč môžeme e, interpretovať, vykladať si to, čo robí ISIS? Ak neurobíme niečo my, tak ešte naše deti budú zotročované nakoniec. A naozaj ide o genocídu a preto musíme niečo urobiť, aby sme to zastavili. Ďakujem. Minúto po kolega Polčák. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že naša rozpráva preukázala, že ide o tému, ktorá si zaslúži našu sústredenú pozornosť. Chcel by som vo svojom vystúpeniu vás upozorniť, že náboženské menšiny častokrát nemajú šancu viesť uspokojivý život. Niekedy e, e, nemajú možnosť existovať, napríklad v Číne E, práve kresťania sa stretávajú s výraznou diskrimináciou. Nesmieme zabudnúť na to, že priamo v Európe e, sa veľmi nekonfortne cítia e, najšie Židia, pretože počujeme, že Židia opúšťajú Európu, to nie je dobrá vizitka. Ale povaha zásahu do života náboženských menšín nie je nikde e, taká zrejme genocidná, ako práve na území, ktoré ovláda Daesh. Som presvedčený, že násilnosti, ktoré sa páchajú na obeťoch pre ich náboženskú vieru, je niečo, čo všetci odmietame. To vyplýva z diskusie. Tu by som chcel vyzdvihnúť model, ku ktorému sa dostala naša civilizácia Eh, tolerancia, nediskriminácia, možnosti pokojnej súťaže nábožensky odlišných kultúr. A v mene týchto zásad aj v zájme medzinárodnej spravodlivosti musíme odsúdiť dianie na Blízkom východe a to nie len to, mali by sme dôsledne podporiť pokračovanie a prehlbovanie akcií medzinárodného spoločenstva pokiaľ neoznameme zverstva páchané eh, Daešom e, eh, genocidou, hm, ak to no, označíme genocidou, to môžeme podporiť. Ďakujem pekne. Pán kolega eh, Polčaka, teraz nastupuje postup KHD aj, vážení kolegovia. Je veľmi neskoro. Nemôžem zahrnúť všetkých, ktorí sa prihlásili. Budeme, umožníme E, vystúpiť e, e, jednotlivým predsedom. Pani Záborská, nech sa páči. Pani vysoká predstaviteľka, to, čo robí Daesh, musí tento parlament a aj Európska komisia oficiálne nazvať pravým menom genocída. Zároveň musíme dôrazne žiadať, aby Bezpečnostná rada OSN prijala uznesenie aby sa násilnými skutkami teroristov tzv. islamského štátu začal zaoberať medzinárodný trestný tribunál. vraždenie a násilie zamerané na kresťanov a ďalšie náboženské menšiny ktoré sa odohráva na území iraku a sýrie je porovnateľné s vyvražďovaním v srebrenici a rwande. kresťania ktorí tu žijú čakajú na medzinárodné uznanie ich utrpenia čakajú od nás solidaritu a spravodlivosť. ak pravdivo pomenujeme tieto hrozné skutky ako genocídu budeme zároveň vedieť lepšie ochrániť sýrskych a irackých kresťanov pred násilím ktoré je páchané radikálnymi salafistami priamo v európskych utečeneckých táboroch. ďakujem pekne. ďakujem pekne pani kolegyňa a teraz jedna kolega, Ďakujem za slovo, pán predseda, kolegovia. Nie je pochyb o tom, že islamský štát pácha masakre v severnom Iraku aj v Sýrii. Tisíce kresťanov, kurdov a šítov už prišli o život. O tom vieme. A často sme už o tom debatovali. Vlastne už rok o tom hovoríme. A čo sme urobili? Nič. Takže chcem vám povedať toto. Islamský štát E, neporazíme tým, že budeme vyslovať nejaké vyhlásenia. A že budeme hovoriť milo a pekne. A vyzerá to, ako by sme nechceli nazvať veci pravým menom. Turecko poskytuje Sýrii zbrane aj lieky. Pani Mogherini, potrebujeme určitý kompromis na medzinárodnej úrovni, aj pre vojenské akcie. Ďakujem pánovi Zamackému. Ďakujem pekne. A teraz kolega Cilitiotis. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážená pani Morgariniová. Tradická situácia hm, a pokračujúce sa vraždenie, hromadné vyvražďovanie príslušníkov e, náboženských e, spoločenstiev zo strany ISISu sa vymklo spod e, kontroly. Kresťanie, jezidi, drúzi, asírčania a pri príslušníci ostatných komunít sú vystavené hrozbe. Izi sa snaží o to, aby nik nezostal. To je ozajstná genocída. Nemali by sme iba sa vyjadrovať, musíme rozhodne konať. Európska únia má svoj podiel zodpovednosti, pretože práve vďaka tomu, že sme neboli dostatočne rozhodní, Francúzsko a Nemecko e, financovali džihadistov a Európska únie e, e, vyhovuje plánom Spojených štátov prekrasiť hranice na Blízkom eh, východe. To bude destabilizovať tento región. Nesmieme byť eh, farizejmi, musíme sa postaviť čelom eh, voči tým príčinám, ktoré vytvorili ISIS a ktorí mu napomáhajú. Nesmieme pripúšťať ďalšie intervencie v tomto regióne, musíme podporiť. Mm, a teraz záverom pán kolega Eko. Um, Tiež by sme mohli diskutovať ešte aj e, o ISIS v súvislosti s dobou kamennou. Tam patria. Ale je to ozaj hrozné, že vlastne e, dosť žalostná zahraničná politika u nás našej konzervatívnej vláde je dosť e, chabá a nakoniec to predpokladám ostane na novej lebristickej vláde, aby mohla riešiť tieto veci, ktoré sa týkajú tých zverstiev ISISu. Ide o to, aby sme dokázali zvíťaziť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Eiker. Faktická poznámka, pán Obermajer. Vážny pán predseda, Mám zásadnú otázku, ako budeme do budúcnosti e, e, e, interpretovať vaše vedenie. Povedali ste, že zohľadíte požiadavky všetkých politických skupín a na, z našej politickej skupiny sa nik neprihlasilo slovo. E, nechápem, e, že označíte niečo a potom to ako predseda nedržíte. Chcel by som e, vás vyzvať, aby ste sa vrátili k svojmu tradičnému správnemu vedeniu schôdze. Eh, eh, pokiaľ by ste vopred sa eh, prihlasili. Ja som myslel, že ste chceli požiadať o otázku v rámci postupu modrá karta. Ja som vopred upozornil, že to nebude pri, priateľné. Nepočujeme, čo hovorí pán poslanec, pán Obemeyer. Udelujem vám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to veľkorýse z vašej strany Chcel by som sa e, pripojiť k e, slovom o tom, že dnes, keď hovoríme e, o vyvražďovaní kresťanov a jezídov, ale bohužiaľ zostávame pri slovách a veľmi málo konáme. Musíme povedať, že útoky proti dotknutým skupinám obyvateľstva, náboženským skupinám sa konajú aj medzi nás E, na území e, krajín, ktoré ich príjmajú, ide o genocidu a e, Európa si musí uvedomiť, že čím viac to budeme znašať, tým väčšia bude naša zodpovednosť. Mám na mysli teraz Saudskú Arábiu, Irak. Príliš dlho sme tomu prihľadali. Nemôžeme to nechať tak v Európe. Musíme začať konať aby sme pomohli všetkým utlačeným, naš, predovšetkým našim kresťanským bratom. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Postup, keďže je týmto ukončený a záverom e, e tejto rozpravy e, e mene komisie pani e, komisárka Mogarini. Thank you. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte, aby som začala zadefinovaním genocídy. nie že by som eh, bola neochotná venovať sa tejto otázke, ale genocida sa definuje veľmi presne. Má presné kritériá z hľadiska právneho a táto práca prebieha na kompetentných inštitúciách, čiže na úrovni OSN. A to je ten správny rámec. Jediná referencia doteraz, pokiaľ ide o e, dokumenty OSN, tak to bolo v Lani 13. marca 2015 v správe Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva o ľudskoprávnej situácii v Iraku a o e, e, páchaní zločinov zo strany ISISu. Táto správa obsahuje informácie o e, násilných činoch voči ob, civilnému obyvateľstvu a aj voči e, etnickým a náboženským skupinám. A správa hovorí aj o tom, že niektoré e, z týchto násilných činov, vychádzajú zo všeobecných informácií, môžu byť nazvané ako genocída voči jazidom a ďalšie typy e, násilných činov môžu byť považované za e, činy proti e, ľudskosti a vo vzťahu ku kresťanom a niektorým ďalším e, činám. Pokiaľ chceme byť presní a chceme byť konzistentní z hľadiska právneho, Takže nie je to len slovo, hej. Toto, doteraz sme teda hovorili o právnom rámci a chcem vás uistiť, že určite Európska únia ako taká nemá zastúpenie v Bezpečnostnej rade, ale samozrejme sledujeme tento vývoj aj v rámci príslušných rámcov, ktoré sú k dispozícii v rámci OSN. Dovolte mi aj zároveň zdôrazniť, že paralelne s týmto, súbežne s týmto, musíme konkrétne konať. Čiže nestačí e, vyjadrovať, že zastávame určité zásady. Pretože tento región sa na nás pozerá a pozerá aj menšiny, sledujú, čo robíme, ako ju hraníme. Slova sú taktiež dôležité a dovolte, aby som začala tým, čo sa spomínalo veľmi konkrétne aj zo strany jedného z vás. Ide o otázku spravodlivosti a zodpovednosti, pretože ako som povedal, pred, povedala predtým, dovolte mi to počiarknúť ešte raz, Európska únia podporuje nezávislú medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu pre Sýriu, ktorá bude získavať dôkazy o násilí, ktoré sa spáchalo, čo je veľmi relevantné z hľadiska budúcich právnych krokov. A Európska únia, ako bolo počiarknuté v jednom z vašich príspevkoch, skutočne vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby e, podala podanie na Medzinárodný trestný súd. A zároveň mi dovolte zdôrazniť, keďže si uvedomujem, že už je čas e, veľmi pokročilý a neviem, či to ešte nepredlží situáciu, no chcem zdôrazniť tri body, ktoré sú absolútnou prioritou pre nás aby sme ochraňovali náboženské menšiny. Poprvé, oslobodiť oblasti, ktoré okupuje Daesh v Iraku a Sýrii a zabezpečiť, aby e, boli bezpečné, aby sa bežný život mohol vrátiť do týchto oblastí. A tu naša prichádza naša humanitárna pomoc v Iraku, pretože tam máme lepší prístup a dúfajme, že čoraz viac a viac to bude možné i v Sýrii. Po druhé, vytvoriť podmienky pre inkluzívne komunity a spoločnosti v týchto krajinách. Povedala by som, že treba znovu vytvoriť tieto podmienky, pretože ako mnohí z vás spomenuli, hovoríme o spoločnostiach, ktoré celé storočia, dokonca aj tisíce rokov, žili spoločne v miery, žili spolu a rozdiely medzi nimi vnímali ako obohatenia spoločnosti a tu ide o bod, ktorý je pre mňa mimoriadne relevantný, nielen z politického hľadiska, ale najmä z ľudského hľadiska. A i v dnešnej diskusii, pokiaľ som počula napríklad od kresťanov, a je to otázka, o ktorej hovoria najčastejšie. Je pre nás bezpečnejšie a lepšie zostať na Blízkom východe alebo odísť. Celá diskusia o tom, či sa zabezpečí alebo znova vytvorí pluralita v spoločnostiach na Blízkom východe. A myslím, že to je práve vec, ktorá je dôležitá pre kresťanov a ďalších skupinám na územiach, ktoré okupuje Daesh to je diskusia, ktorú musíme viesť a zároveň máme povinnosť im ponúknuť možnosť mať voľbu. Vytvoriť bezpečné podmienky pre to, aby uh, mohli uh, bezpečne odísť v týchto oblastiach a to zahrňa podporu uh, utečencov, istých, ktorí pochádzajú z minorít a potom ochrana Eh, ich práv, kdekoľvek sa nachádzajú v tomto regióne a zároveň vytvorenie podmienok pre nich, aby mohli zostať alebo vrátiť sa do svojich komunít, aby bolo možné znovu obnoviť pluralitné spoločnosti v týchto regiónoch, čo podľa mňa je hodnota, pretože je to jedno z miest vo svete, kde rôzne náboženstvá, rôzne kultúry, rôzne etnika a spoločnosti žili a ukázali svetu, že existuje možnosť spolužitia. No a potom musíme urobiť uh, veľké rozhodnutie a zásadné kroky, uh, ktoré im umožňa vrátiť sa. A dodatočný bod, ktorý bude nasledovať potom a niekedy uh, nie len na miestach, kde sú konflikty, ale i miestach, ktoré sa uh, približujú k veľkým krízam. To značí investovať do otvorenosti spoločnosti, do demokratických inštitúcií, do rešpektu ľudských práv, právneho štátu, do pluralizmu a inkluzívnosti v krajinách, vo svete. A to všade, nielen na Blízkom východe. Hovoríme teraz o konkrétnom prípade, prípade Daešu, ale ako mnohí z vás spomenuli, je to niečo, čo sa deje e, na celom svete, v rôznych miestach. E, v Afrike, Ázii, nesmieme zabúdať na Líbiu, kde máme obete kresťanov z rôznych pôvodov, či už Etiópia, Egypt, kde tiež dochádza k zabitiam. Čiže musíme sa pozrieť na celkový obraz. Čiže konať okamžite s celou podporou, s humanitárnou podporou v prvom rade, ďalej pracovať na podmienkach pre rešpektovanie minorít, plurality a inkluzívnosti v okamžite a z dlhodobého hľadiska a celé naše diplomatické úsilie vynaložiť na vyriešenie tejto krízy, e, ktorá je veľkým zdrojom problémov e, pre náboženské menšiny na Blízkom východe, ktorú predstavuje Daesh. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani komisárka Mogherini, tým končíme e, rozprávu k tomu.